Zasadnutie pokračuje a ďalším bodom na programe je správa Barbary Weiler Boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách. A na začiatok odozávam slovo spravodajkyni pani Weiler, ktorá uvedie celú túto záležitosť. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia, pán predseda, pán komisár a vážené predsedníctvo. V prvom rade sa chcem poďakovať týmu tieňových spravodajcov, výboru právneho, výboru ITRE a všetkým, ktorí prispeli k tomuto vynikajúcemu výsledku. Bez konštruktívnej a férovej spolupráce s komisiou a belgickým predsedníctvom by sme určite nedospeli k tomuto výsledku. Ako si určite viete predstaviť, ako spravodajkynia som veľmi spokojná s výsledkom. Hlavne preto, že sa nám podarilo výrazne zlepšiť starú smernicu, ale aj preto, že sa nám podarilo nájsť nové cesty pre zlepšenie platieb obchodných transakcií. musím povedať, že sme už vytýčili trasu, aby sme zlepšili solventnosť malých a stredných podnikov, aby sme zlepšili investície do nových výrobkov, do nových pracovných miest a do nových postupov. Prečo bolo potrebné zlepšiť túto smernicu? Zákon z roku 2000 bol nezáväzný a nebol veľmi efektívny. V posledných rokoch platovná disciplína sa zhoršila takmer vo všetkých členských štátoch. A to už pred finančnou a hospodárskou krízou. Reformu si žiadali aj malé podniky e, v rámci aktu o malých a stredných podnikoch, pretože chceli výrazne zlepšiť platobnú schopnosť v Európe. Takže sme sa vybrali na novú cestu. Máme prísne pravidlá, platí tu 30-dňová platobná lehota s malými výnimkami, tie musia byť odôvodnené. Zvýšili sme aj úroky na 8%, takisto sme pevne stanovili vymáhacie náklady na 40 eur, úplne nebyrokraticky a dosiahli sme to, že malé podniky budú môcť jednoduchšie presadzovať svoje práva, ako tomu bolo doteraz. Druhá strana tejto novej cesty sú však pozitívne stimuly a nové nástroje. Napríklad zlepšenie platobnej disciplíny, informovanie malých podnikov o ich právach a zavedenie rôznych nových mechanizmov pre vymáhanie platieb. Toto prispieje aj k zlepšeniu legislatívy a zlepšeniu práce európskych inštitúcií. Sme naozaj na to veľmi hrdí, pretože ako si ste viete, predsa nie všetci boli nadšení. A pritom vznikli aj určité konflikty. Niektoré z nich spomeniem. V parlamente na začiatku boli mnohé veľké rozdiely v názoroch. Aj tých 100 pozmejúcich návrhov dokázalo, že sme museli bojovať s týmito rozdielnymi názormi. Komisia nebola vždy spokojná s našimi návrhmi ani s rozšírením business to business, ale myslím si, že celkovo sme dosiahli dobrý výsledok. A problematická bola rada. Myslím si, že je poľutovania hodné, že rada nie vždy mala pred očami svoj cieľ, a to pomáhať malým podnikom. A to platí aj pre pomerne bohaté, dobre štruktúrne krajiny, ako je Nemecko a Rakúsko. Pokiaľ ide o zväzy, musím povedať, že boli konštruktívne, hoci sme nie vždy akceptovali ich stanoviská a názory. Pokiaľ ide o, o ďalšie kroky po zajtrajšom hlasovaní, sa očakáva, že rada to odhlasuje, no a potom členské štáty budú môcť realizovať túto smernicu a dúfam, že to nebude trvať dva roky, ale že už v januári budúceho roku členské štáty začnú s transpozíciou do národnej legislatívy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Weiler. A teraz komisár eh, Tajany. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Myslím si, že dnešná diskusia prináša k záveru e, dôležitú prácu, ktorú urobil parlament, komisia a rada. Tieto tri inštitúcie sa rozhodli priamo reagovať na obavy malých a stredných podnikov. E, pokiaľ ide o akt o malých a stredných podnikoch. Mm, dúfam, že to bude smernica, ktorá umožní veľkému počtu malých a stredných e, podnikov vydýchnuť si od úľavy. Došlo totiž to poslednom čase k zvýšeniu počtu oneskorných platieb. Minulý rok ich počet stúpol o 8% a v celkové to bolo 300 miliard eur. A to spôsobuje malým a stredným podnikom samozrejme obrovské problémy. Často sú ohrozené, pretože môžu sa dostať do úpadku a konkurzu. Ak veľké podniky neplatia, a niekedy sú to aj štátne podniky, ktoré neplatia na čas, tak e, takéto niečo hrozí malým a stredným podnikom. Únia sa snaží prísť s odpovedou, ktorá by mala pomôcť nášmu hospodárstvu, mala by podporovať rast a keď budeme už mať túto smernicu, tak e, prinesie nám 180 miliard eur do našej ekonomiky. Bude podporovať aj inovácie malých a stredných podnikoch. Ako viete, prístup k úverom, pani prezenička, je kľúčom pre opätovné začatie rastu a konkurencie schopnosti našich podnikov. Domnievam sa, že dnes večer správa o návrhu smernice komisie bude obrovským krokom pred pre našu ekonomiku. My reagujeme na žiadosť miliónov európskych podnikov, dávame nádej miliónom európskych pracovníkov, ktorí majú prácu práve malých a stredných podnikov. Chcel by som sa poďakovať aj belgickému predsedníctvu, pretože aj belgické predsedníctvo vo veľkej miere prispelo k tomu, čo sme dosiahli. Ale predovšetkým sa chcem poďakovať všetkým našim poslancom, ktorí boli zapojení do tohto procesu začínajúc s pani Weiler, pánom Balasarim, De Angelisom a to už nespomínam všetkých ostatných tieňových spravodajcov, ktorí nám umožnili dospieť k úspešnému výsledku. Vďaka termínom, pre platby pre verejnú správu, teda verejná správa bude musieť teraz platiť do 30 dní, tým poskytneme dodatočnú obrovskú likviditu e, podnikom v Európe, teda budú už platobne schopné a podarí sa im aj investovať a zlepšovať svoje produkty a pracovné metódy. Keď budú mať tieto peniaze vo svojich rozpočtoch, aj oni nebudú mať problémy včas platiť svojich veriteľov. Skoršie platby samozrejme spôsobia aj úspory vo verejnej správe. Podniky musia platiť svoje účty do 60 dní, pokiaľ sa nedohodli inak. A teda nedohodli sa tak, že splatia tieto peniaze skôr. Členské štáty, ak si želajú, môžu zaviesť prísnejšiu legislatívu, pokiaľ ide o veriteľov. Táto smernica nebráni členským štátom uložiť prísnejšie tresty alebo prísnejšie termíny. Táto nová smernica ukazuje, že Európska únia je odhodlaná poskytnúť skutočnú motiváciu pre rast v Európe a chce pomôcť aj Európe prekonať hospodárskú krízu, ktorá si vyžaduje určité intervencie. Už sme mali oznámenie o inováciách. Budúci týždeň predložíme oznámenie o novej priemyselnej politike. Nemôžete mať inováciu, nemôžete mať priemyselnú politiku, keď nemáte prístup k úverom. A zajtra Európsky parlament po dohode s radou a s komisiou bude konkrétne reagovať na tento problém a na tieto očakávania. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A teraz sa obraciam na pána De Angelisa, ktorý prehovorí e, v mene výboru ITR. Máte jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Urobilo sa obrovské množstvo práce vďaka pani Weiler. S touto legislatívou Európa ukončí systém, ktorý priviedol mnohé malé a stredné podniky na kolena. Parlament chce chrániť malé a stredné podniky, ktoré sú najzraniteľnejšie a najviac vystavené studeným vetrom krízy. Problém s platobnou schopnosťou a nedostupnosťou úverov. Toto všetko tlačí malé podniky do konkurzu a úpadku. To má aj zlé dôsledky pre zamestnanosť. Preto je táto nová smernica veľmi významná. Je tam maximálny termín 60 dní, sú tam úrokové sazby na oneskorené platby vo výške 8% a takisto sa tam píše, že nespravodlivé zmluvy budú nelegálne, nebudú tam nejaké výnimky. Všetko bolo pripravené tak, aby malé a stredné podniky boli chránené a aby sme postúpili vpred. Súdy teraz budú musieť ukázať, že Európa existuje, má zmysel a robí užitočnú prácu. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo pánovi Baldasaremu na jednu minútu. Hovorí v mene výboru Júri. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár Tajany, pani Weiler, kolegovia, som veľmi rád, že sme mohli pomôcť v mene eh, výboru pre právne otázky k tomuto právnemu nástroju, ktorý bude veľmi dôležitý a ktorý podporí predovšetkým malé a stredné podniky v Európe tak, že budú mať e, definované podmienky, e, pravidlá ako aj sankcie. Myslím si, že toto podnikom v Európe pomôže, či už platby prichádzajú z verejného alebo zo súkromného sektora. Ak každý, kto do toho je zapojený, bude platiť na čas, európska ekonomika uvidí likviditu až vo výške 300 miliard eur. My nemôžeme mať naozaj e, spoločný trh alebo skutočnú zjednotenú Európu, pokiaľ Eh, nebudeme mať eh, platby na čas celej Európe. Potrebujeme efektivitu, potrebujeme to, aby eh, sa poctivo obchodovalo a toto na tomu napomôže. Napomôže to aj konkurencie schopnosti malým a stredným podnikom. Je to úspech, ku ktorému rozhodne prispel Európsky parlament, prekonali sme rôzne prekážky, rozdelenia, lobbying a snažili sme pracovať v spoločnom záujme celej Európy. Ďakujem pekne. A teraz začneme našu rozpravu. E, začneme rečníkmi jednotlivých politických skupín. Chcem vás poprosiť, aby ste sa držali svojho rečníckého času, pretože máme veľmi plný program a musíme do polnoci ho stihnúť. Začneme Európskou ľudovou stranou a teraz pani Hanzlík na dve minúty. Vážený pán komisár, dámy a páni, ja som rada, že dnes môžeme zhrnúť diskusiu, ktorú sme už dlho viedli. E, chcem sa poďakovať tým osobám, e, ktoré e, boli zapojené do práce a oni vedia, že nebolo to ľahké dosiahnuť jednotu, hoci každá strana si bola vedomá, aký dôležitý je tento problém. Myslím si, že tie riešenia, ktoré zajtra budeme hlasovať, sú dobrým podstavcom pre podniky, hlavne pre tie malé a stredné, ktoré potom budú mať možnosť e, e, svoju e, podporu rýchlejšie vymáhať a rozsah problémov s platovou disciplínou nie je rovnaký v každom štáte a nesmie zabúdať na to, že členské štáty sú za spoločný európsky trh, no, často majú rozdielne podmienky pre svoju činnosť. Podnikateľ musí mať za ruku, že Eh, on eh, svoju platbu dostane eh, v lehote, mm, bez hľadu na to, mm, či je to v Polsku, mm, Francúzsku, Nemecku či Malte. Dámy a páni, dnes sa ma novinári pýtali, že aké sú zuby tejto smernice, teda tie hlavné nástroje, ktoré budú meniť vzor správania na trhu. Podľa mňa tieto zuby sú práve tie maximálne a neprekročiteľné platobné lehoty 60 dní. Veľmi dôležité je tu, aby informácie o týchto nástrojoch sa dostali k samotným podnikateľom. Oni musia vedieť, že e, majú e, na rok na odškodnenie za náklady vymáhania a že doložky v tejto e, v zmluvách, ktorí vylučujú nárok na náhradu e, za vymáhanie e, a príliš dlhé e, platobné lehoty nie sú platné. Ale potom budú môcť podnikatelia využívať túto smernicu a budú môcť vyžadovať svoje práva. Meškanie s platbami musí ostať výnimkou a nepravidlom a podľa mňa táto smernica je signál od Európskej inštitúcii, že to presne musí byť tak. Ďakujem vám všetkým za spoluprácu a za pozornosť. Ďakujem pekne. A teraz za socialistov a demokratov pani Bernadette Verno na 1,5 minúty. Pani predsedníčka, vážení kolegovia, Rada by som sa poďakovala pani Weiler, našej spravodajkyni, za vynikajúcu prácu a za fantastický kompromis, ktorý dosiahla s radou, e, existovali e, určité veľké nedostatky v návrhu komisie, ale to podarilo sa nám to prekonať. Ja chcela by som zdôrazniť štyri veci. Myslím si, že je dobré, že je rovnaký prístup k verejnému a súkromnému sektoru e, pre verejný sektor existovali e, isté výhody, isté nerovnaké zaobchádzanie, ale toto sme odstránili. Myslím si, že e, toto by e, mohlo viesť k neférovej hospodárskej súťaži pre tieto podniky. Tiež súhlasím s lehotou splatnosti 60 dní, ktorá je teda dlhšia a je to veľmi zodpovedný krok. Myslím si, že je tiež veľmi dobré, že sme odstránili nevýhodné e, klauzuly, ktoré by boli proti e, malým a stredným podnikom. A nakoniec, čo sa e, týka toho úroku vo výške 8 a náhrady nákladov na vymáhanie, na vymáhanie to je veľmi dobré doteraz e, k tomu nedochádzalo, alebo ľudia teda e, nežiadali o takéto náhrady. Myslím si, že je to veľmi dobré pre malé a stredné podniky. Je to veľmi potrebný krok k efektivite a k spravodlivému zaobchádzaniu. Ďakujem pekne a teraz v mene skupiny ALDE pán Krojčman na 1,5 minúty.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 Európsky parlament e, bude hlasovať zajtra o smernici, e, ktorá bojuje proti e, oneskorne v platbách a týmto bude písať históriu a ľahko sa teda vyjadriť v troch vetách. Poprvé, verejné miesta v budúcnosti budú mať 30-dňovú pracovnú lehotu a nemôžu odkladať platbu, ak nenastanú výnimočné okolnosti, ktoré by žadovali najviac 60 dní platnú lehotu. Po druhé, v rámci 60 eh, dní eh, bude eh, možné upraviť platnú lehotu v zmluvách a nad 60 dní to nebude možné. Po tretie, ak sa prekročia platobné lehody, potom bez predchádzajúceho zaslania upomienky sa budú môcť vymáhať náklady na vymáhanie vo výške minimálne 140 eur a s touto smernicou mm, sa malým a stredným podnikom veľmi pomôže, aby si zlepšili e, likviditu, aby e, museli čerpať menej úverov e, v bankách už nebudú musieť si uverovať svoje pohľadavky a to je dobré a v členských štátoch doteraz kratšie platné lehoty nielenže Ehm, musia byť zabezpečené, ale myslíme, že by sa mali dodržiavať, e, pretože si myslíme, že ehm, keby nebola táto smernica, tak by to viedlo k zhoršeniu platobnej ehm, disciplíny v členských štátoch. Všetky podniky e, tým pádom v Európe budú vedieť, že najskôr do 60 dní budú mať splatené svoje pohľadávky a mm, toto je e, krok smerom k užšiemu európskemu spoločnému trhu a e, sme radi, keď prejde táto smernica, lebo pomôže malým a stredným podnikom aj e, spoločnému trhu. Ďakujem pekne teraz z európskych konzervatívcov a reformistov pán Harbor na dve minúty. Pani predsedníčka, v mene našej politickej skupiny a tiež ako predseda výboru pre ochranu spotrebiteľa a vnútorný trh chcem sa poďakovať pani Weiler ako spravodajkyni, ale eh, tiež aj mnohým kolegom, pretože ukázali veľmi dobrú tímovú prácu, ktorá zahrňala aj komisiu a radu, pretože veľa sa teraz hovorí o inteligentnej regulácii, ale myslím si, že to je naozaj klasický príklad inteligentnej regulácie, eh, týka sa to tej podstaty problému, ktorý zažívajú malé a stredné podniky v súčasnej situácii, ktorá je veľmi ťažká. Musíme nastojiť na tom, aby členské štáty implementovali tento návrh čo najskôr. Po druhé, komisia veľmi dobre analyzovala problémy a úspechy eh, predchádzajúcej smernice a chcem tu zdôrazniť, že to bola prvá smernica, v ktorej eh, dohoda eh, koordinátorov jednotlivých výbarov eh, vyzvať komisiu, aby predniesla zhodnotenie. Smernica bola úspešná, mali sme veľmi dobré zhodnotenie, ktoré identifikovalo problémy. Myslím si, že Teraz musíme nástojiť na tom, aby orgány verejnej správy dodržiavali normy, ktoré platia aj pre súkromný sektor a nemôžu zneužívať svoju e, pozíciu. Dodržiavanie týchto noriem je nevyhnutné. Toto je najväčší úspech a predovšetkým sa chcem poďakovať belgickému predsedníctvu a vidím tu dnes aj ich zastupiteľa, pretože uh, oni e, odolali e, požiadavkám niektorých e, kolegov znižiť tú požiadavku 60 dní. Pretože naozaj, to, ak by sme toto dovolili, tak by táto smernica nemala žiaden zmysel ak by sme dovolili orgánom verejnej správy robiť si, čo chcú oni. Takže si myslím, že toto je príklad inteligentnej regulácie. Nakoniec chcem povedať len dve veci. Poprvé, musíme zaručiť konzistentnú a e, plynulú implementáciu vo všetkých členských štátoch a po druhé musí to viesť k zmene kultúry. Povedali sme, že už nie je akceptovateľné, aby veľkí klienti využívali malé podniky tým, že im budú neskoro platiť. A myslím si, že toto sa nám podarí dosiahnuť touto smernicou. Ďakujem. Ďakujem pekne a e, teraz eh, skupinu pre o, eh, slobodu Európy na eh, pán kolega Rosy. Vážení kolegovia, chcem sa poďakovať komisárovi Tajanimu za jeho slova, ktor- ku ktorým sa môžem plne pripojiť. Zlé správanie sa alebo zlá platomná disciplína veľakrát vo verejnom sektore e, spôsobuje bankrot mnohých inštitúcií, ktoré by inak e, boli e, finančne zdravé. A mnohokrát Tiež to poškudzuje aj verejnú administratívu, e, vedie to k zvyšovaniu cien ako aj výdavkov. Takže nie je prekvapením, ak e, malé a stredné podniky v takejto ťažkej ekonomickej kríze sa dostanú do bankrotu kvôli nedostatku e, likvidity. Myslím si, že toto by sa malo trestať exemplárne. ešte eh, stále eh, eh, dochádza k istým rokovaniam v, medzi súkromnými podnikmi, ale nedochádza k takému vyjednávaniu alebo rokovaniu medzi verejným a súkromným sektorom treba riešiť otázky e, tiež napríklad e, dopravy alebo energie. Veľakrát sa to rieši veľmi zastaralým spôsobom. To je veľmi dôležité. Ako povedal pán komisár, e, treba pomôcť malým a stredným podnikom. A teraz za nezaradených pán Seged na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička, ctení poslanci keď sa pozrieme na maďarskú ekonomiku a problém zadlženosti, tak e, chcem povedať, že vítam e, tento predpis a vítame väčšiu disciplínu a tiež predvydateľnosť platieb. A to je tiež dobre pre zlepšenie situácie našich podnikov. Boli predložené niektoré pozmeňujúce návrhy a myslím, že tie pomáhajú zjasniť a spresniť pôvodný návrh a Zároveň musím povedať, že niektoré z e, tých pozmeňujúcich návrhov e, sú skôr škodlivé voči pôvodnému návrhu. Keď hovoríme o verejných orgánoch, máme možnosť, e, aby vychádzali z, um, z pravidla 30 dní a hovoríme o inom pravidle pre ne a o inej lehote pre platby. Potom musíme mm, porovnávať verejné podniky a súkromné firmy. Našim cieľom je um, pomôcť malým a stredným podnikom a určite okamžitá platba by bola najlepšie riešenie. Teraz nemáme žiadne predpisy, ktoré sa snažia o dosiahnutie to, tohto cieľa. A čo veľké nadnárodné spoločnosti sú pritom na trhu a majú e, výhody a tieto veľké e, spoločnosti nutia e, svojich národných partnerov, aby akceptovali zmluvy, ktoré majú oveľa dlhšiu platobnú lehotu, no niekedy až 90 dní a môžu byť nemôže byť zahrnuté postihy e, v týchto zmluvách alebo niekedy len uročenie e, istiny. A e, niekedy tieto malí partnery sa boja neuzavrieť takéto zmluvy, lebo je to príliš riskantné pre nich. Je teda dôležité, aby sme mali k dispozícii legislatívu, legislatívu o nákladoch, ktoré vzniknú, keď budete mať meškanie platieb. A to všetko musí byť brané na zodpovednosť a keď nie, tak musí nastať sankcia. Ďakujem. Teraz eh, je eh, rozpráva ďalších eh, zapísaných rečníkov. Teraz pán Šváb na dve minúty. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Pani predsednička, pán komisár, vážené kolegyne, kolegovia, je zvyčajné poďakovať sa v Európskom parlamente kolegom, ale myslím, pri tejto smerici je to e, naozaj vhodné začať takoto vďakov a chcem sa najprv poďakovať e, komisárovi Tajanovi ktorý eh, ako malokedy predtým neuveriteľne otvorene zohľadnil eh, žiadosti eh, a práva parlamentu pri práci vo výbore a to bola vďaka spolupráca medzi radou a komisiou parlamentom veľmi pozitívna novinka. Tu sa môžem pripojiť k tomu, čo povedal pani Drubner, že toto je smart regulation a toho potrebujeme viac. Ale my, Európsky parlament, musíme byť schopní dať k tomu náš príspevok, aby táto smernica nakoniec Eh, mohla skončiť s pozitívnym výsledkom eh, v výboroch eh, medzi právnym výborom a výborom pre vnútorný trh sme sledovali spoločnú stratégiu a musím povedať, že kolegyňa Valer ako spravodajkyňa ako e, zastupkynia EPP si zaslúži e, môj rešpekt a vďaku e, za to, že aj keď obsahov to bolo iné, ona ako spravodajkynia za túto snemovňu veľmi seriózne a pôsobilo vystúpila. Okrem miesto toho by nebola možná táto pozitívna práca a výsledok Mám tu e, jednu e, pripomienku. E, my sme hovorili doteraz o práve 40 eur, ktorý môže byť vymáhaný ako pauša o budúcnosti pri omeškaní. Ja si myslím, že treba toto uplatňovať v členských štátoch, keď spotrebitelia budú tam vedieť a musíme pracovať na tom, aby sme ich o tom uvedomili, pretože 40 eur pri normálnej dodávke môže byť vážne ovplyvnenie e, tohoto meškania platby a musíme ovplyvniť verejnú mienku, aby e, ľudia chápali a spotrebitelia chápali, prečo je toto v záujme malých a stredných podnikov v Európe nutné. Kelly per un minuto e 30. Thank you, uh... Pán Kelly na minútu 30. His excellent comments earlier Ďakujem. Chcem sa poďakovať eh, komisárovi za jeho pripomienky a je to výborný predpis a chcem hlavne ehm, zablažovať eh, kolegyne Barbare za to, ako to naplnila. E, je to výsledok výbornej práce a mm, predpis, ktorý musím presadiť, e, zabezpečiť to lepší tok peňazí v našej ekonomike, preto je dobré pre podniky a malé a stredné podniky v spoločnosti a ešte dôležité, že nám to pomôže, e, pomôže riešiť dôležitú otázku a to je poskytovanie pracovných miest a toto zakotvuje zásadné princípy, ktoré môžeme komunikovať v členských štátoch a na trhu, že sa nebudú tolerovať meškania v platbe. To má zabezpečiť zabezpečiť väčšiu likviditu a um, spoločnosti e, pravdepodobne potom e, budú mať lepšiu šancu získavať e, úvery a tvoriť podnikanie. V prípadoch nesolventnosti v Írsku, hlavne v stavebníctve, um, oneskorené platby zrazili spoločnosti na kolena a um, spoločnosť, ktorá mi je blízka, E, tiež utrpela e, takýmto problémom a musela prepúšťať ľudí. A e, tiež som za pozitívne menovanie, keď chceme vytvoriť dobrú prax a zabezpečiť odmenovanie. Nezabúdajme na farmárov. Farmári trpia oneskorenými platbami spracovateľov a supermarketov. A dúfajme, že tento predpis im dá silnejšiu rokovaciu pozíciu, aby mohli byť lepšie chránení v potravinovom reťazci. Ďakujem, slovo má pán na, um, na minútu 30. Eh, pane Tajany, ja si myslím, že... Pani predsednička, pán komisár Tajany, myslím, že najprv treba hm, sa poďakovať hlavne pani spravodajkyni Weiler za to, akú kvalitnú prácu odvedla, pretože na začiatku to vôbec nebolo jednoduché, ale aj tak si myslím, že s hm, konečnou podobou môžeme byť spokojní. Oproti pôvodnému návrhu komisie, ktorý sa mi za trošku otrhnutý od praxe, e, sa podarilo túto novelu smernice priniesť bližšie k realite, ktorá panuje v obchodných vzťahoch a návrh sa tiež podarilo sprehľadniť, čo považujem za zásadný posun pre lepšiu zrozumiteľnosť. A ak niečo treba vyzvihnúť, tak je to skutočnosť, že sa nám oproti pôvodnému návrhu komisie podarilo zachovať v obchodných a záväzkových vzťahoch z princíp zmluvnej voľnosti Zároveň je dobrá správa, že sa vám podarilo presadiť ustanovenie, ktoré deklaruje, že orgány európske sú v rovnakom postavení ako orgány verejnej moci v členských štátoch a oni budú musieť platiť na čas e, hlavne príjemcom európskym dotačným titulom. A tiež som rád, že sa podarilo vypustiť najabsurdnejšie ustanovenie, ktoré umožňovalo aby um, za platby, ktoré sú v meškaní e, len uh, čo len jeden deň, Ehm, za ne sa platilo 5% zomškanej čiastky. Neviem si predstaviť, aký by to malo dopad na už napäté verejné rozpočty. Chcem preto ešte raz sa poďakovať pani spravodajkyni a kolegom za to, koľko úsilia venovali hľadaniu spoločného kompromisu. Pri tejto správe myslím, že to bola zmysluplne vynaložená energia. Grazie per due... Ďakujem. Na dve minúty má um, slovo pani Koraca Bild. So because... Ja sa chcem pridať k uh, vysloveniu vďaky a blaželeniu, pretože dnes to neformalita komisár Tajony za vaše osobné angažovania, rade sa aj prúznosť a kolegom, ktorí dosiahli tento kompromis v prvom čítaní, ktoré je tak veľmi dôležité pre nás, pre podniky a aj pre Malgožata, pre vás, moju priateľku z EPP ja sama som bola podnikateľka, než som vstúpila do tejto snemovne. Viem, že neskore platby sú jedna z hlavných prekážok pre malé podniky. Niekedy to znamená konkurs a niekedy pre lepšom neistotu a škodu v podnikaní. Je to samozrejme veľký úspech, že môžeme obmedziť 60 dňovú platnú lehotu pre verejnú správu, pretože verejné orgány, ako kolega Tejany povedal, to e, majú naplánované, takže je to len e, vec byrokracie. Ale musíme tiež e, znižiť platobné zahoty medzi podnikateľmi. Malé podniky niekedy nemajú vôbec odvahu vymáhať omeškané platby od veľkých spoločností. Som rád, že sme dosiahli dobrú rovnohu medzi rešpektovaním zmluvnej voľnosti, čo je absolútne dôležité, ale Zároveň sme poskytli potrebné nástroje malým podnikom, aby neboli rukojemníci veľkým spoločnosťam alebo verejnej správe. Miesto toho, by museli straviť čas s naháňaním eh, pohľadávok, môžu venovať svoje zdroje, aby účinne eh, vymáhali právo na platba a náhrady a úroky. Ja myslím, že eh, tento nástroj bude odrádzať podnikateľov od meškania platieb a ako Michael Harbour povedal, dúfam, že e, vytvorí kultúru včasných platieb, čo bude viesť k lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu a tiež všetkých účastníkov. Ukázali sme, že parlament môže prijať konkrétne opatrenia, ktoré môžu veci zmeniť a e, uľahčiť e, podmienky pre malé a stredné podniky. Pani predsednička, naozaj dôležitá vec pre radu a členské štáty je aby sa veli svoje zodpovednosti a zabezpečili, že tieto pravidlá budú doma správne naplňané. Grazie. La... Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Rapti 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Dovolte, aby som začala tým, že zase poblahoželám Barbare Weiler myslím si, že naozaj pomohla malým a stredným podnikom celej Európe. Vlastne pomáha celej Európe. Je to mimoriadne dôležité, najmä pre európske hospodárstvo. To sa deje práve teraz a malo by sa to diať teraz. Mali by sme pomôcť malým a stredným podnikom. Ako vieme, oneskorené platby v mnohých prípadoch tlačia podniky až na okraj existencie a vedú k strate pracovných miest. Bolo to veľmi ťažké a v duchu otvorenosti sme sa snažili zaistiť pracovné miesta, snažili sme sa dospieť k dohode, čo bola veľmi tvrdá dohoda, ale veľmi potrebná a spravodlivá dohoda. Osobne ako grekyňa mám samozrejme obrovský záujem o túto záležitosť. Skutočnosť, že uh, Grécko súhlasilo s lehotami pre platby, ktoré sú dosť prísne, ukazuje, že aj my to považujeme za dôležité. 30-dňová lehota jasne ukazuje, že naše administratívne postupy sa musia zmeniť a musíme byť schopní zaistiť tieto lehoty a výnimka 60 dní v takých oblastiach, ako je zdravotníctvo, ukazujú, že sme ochotní pomôcť tým krajinám, alebo tým oblastiam, alebo tým podnikom, kde sú tieto platby zložitejšie. Dúfam, že sa nám to podarí presadiť. Pomôže to podnikateľom, e, pomôže to pracujúcim v Grécku, ale aj v celej Európe. Musíme dať malým a stredným podnikom príležitosť pracovať s viacerými stimulmi, tak aby sme mali trvalo udržateľný a zdravý vývoj európskeho hospodárstva. Ďakujem. Ďalší je pán Vojčekovský. Ten problém platobných lehôd sa stiahuje aj na polnohospodárstvo. Je to naozaj obrovský problém. Ide o situáciu farmárov, a tu sú tie platobné dohody veľmi dlhé. A to je jeden z dôvodov, prečo hospodárska situácia a mnohých polnohospodárských podnikov sa zhoršila. Polnohospodári nedostávajú svoje platby včas. Európsky parlament v správe pána Bového hovoril aj v mene polnohospodárov a Tiež sa tam hovorilo o tom, že tá platobná lehota by nemala byť dlhšia ako 30 dní. Z toho vyplýva, že táto lehota sa presadí aj v praxi e, v každodennom živote členských štátov, pretože polnohospodári musia byť chránení pred nekalými obchodnými praktikami obrovských koncernov. Ďakujem. Ďakujem. Nevidím pána Žuvena miestnosti, takže ideme na ďalšieho rečníka. Pán Pirilo má 1,5 minúty. Ďakujem. Pani predsedajúca, pán komisár Tajany, pani Weiler. Smernica ktorá sa týka boja proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách, je silnou smernicou. Je to reakcia na sťažnosti malých a stredných podnikov, ktoré trpeli celé roky práve z dôvodu neskorených platieb. Je to veľmi vážna záležitosť, ktorá bránila podnikom vyvíjať sa a v niektorých prípadoch dokonca viedla k tomu, že podniky upadli do konkurzu. A inak by to boli zdravé podniky, keby nemali tieto problémy s platbami. Dohoda medzi parlamentom a radou znamená, že podniky teraz môžu rátať s definitívnymi lehotami, pokiaľ ide o platby. Tieto lehoty budú musieť dodržiavať aj súkromné firmy, aj verejná správa. Návrh smernice zlepší hotovostný tok v malých a stredných podnikoch, ale aj v členských štátoch. Vytvorí sa tu takto právny rámec, ktorý zabezpečí, že práva malých a stredných podnikov budú dodržiavané. To znamená, že ten problém neskornej platieb sa potom nebude prejavovať aj v kupnej cene. E, dúfam, že ľudia pochopia, že je to silný signál, ktorý Európska únia vysiela v čase hospodárskej krízy a je dôležité, aby členské štáty transponovali e, túto smernicu aj do svojej vlastnej legislatívy. A ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Vlasák, jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca, dámy a páni. Potrebný návrh revízie smernice o oneskorených platbách, o ktorom hovoríme, je určite lepšie ako ten pôvodný návrh. Mrzí ma, však, že vo výslednom kompromise sa nám nepodarilo zabezpečiť rovnoprávne postavenie všetkých subjektov a dodržanie rovnakých pravidiel pre súkromné a verejné subjekty. Zatiaľ, čo platobné podmienky by mali byť obmedzené na 60 kalendárnych dní a tieto lehoty môžu byť vo vnímačných prípadoch predlžené. Pokiaľ ide o zmluvy s orgánmi verejnej moci, medzi ktoré patria aj obce a mesa, by lehoty nemali prekročiť 30 kalendárnych dní. Podľa mňa to nie je dobre, pretože všetci hráči by mali mať rovnaké podmienky. Zdôvodnenie, že sú to orgány štátnej moci, ktoré sú vo výhode, ktoré môžu získať financovanie za atraktívnejších podmienok než podniky, alebo že menej závisia od budovania stálych vzťahov, možno platí pre štátne orgány alebo európske inštitúcie, ale rozhodne to neplatí pre väčšinu menších miest a vidieckých obcí, a nie len v Českej republike, aj v celej Európe. Výsledný návrh je preto do značnej miery diskriminujúci práve pre tieto menšie mesta. Ďakujem veľmi pekne, eh, pani Komi, dve minúty. Eh, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Súhlasím s tým, že by sme mali posilniť eh, smernicu znížením alebo obmedzením oneskorených pladeb v obchodných transakciách. Ekonomické a politické dôsledky neskorej pladeb sú jasné každému, hlavne na národnej alebo európskej úrovni. Kríza ešte zhoršila celkovú situáciu, ohrozila konkurencieschopnosť v Európe a ohrozila aj prežitie malých a stredných podnikov, ktoré sú kľúčovým prvkom európskeho trhu. Práve tieto podniky totiž vytvárajú trh a vytvárajú pracovné miesta. Politické inštinkty komisie sú tu správne. Mario Monti to spomenul vo svojej správe, keď hovoril o potrebe zasiahnuť aby sme mali podnikateľské prostredie, ktoré viac podporuje rast malých a stredných podnikov. Pokiaľ ide o okamžité platby zo strany verejnej správy, alebo pokiaľ ide o pokutu vo výške 8 mám tu určité obavy. Myslím na určité časti Talianska a iných krajín, ktoré budú mať obrovské problémy vyhoje týmto novým pravidlám. Dúfam, že toto nové smerovanie bude naozaj príležitosťou pre zmenu. Teraz je dôležité overiť si, ako dobre to bude aproximované v národných legislatívach v Európe, tak aby miestne a krajské samozprávy rešpektovali všetky tieto podmienky rovnako. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Bastos na dve minúty. Ďakujem pekne, vážení kolegovia, vážený pán komisár. Chcela by som na začiatku zablahoželať spravodajkyni e, k jej práci a tiež sa poďakovať všetkým, ktorí e, s ňou spolupracovali, pretože sa im podarilo dosiahnuť dohodu v prvom čítaní e, táto aktualizácia e, smernice je veľmi dôležitá a e, napomôže riešiť problém oneskorených platieb v Európe. V niektorých e, členských štátoch sú tieto oneskorené platby veľmi významné, pre všetkým vo verejnej správe a sú veľmi veľkým zaťažením pre malé a stredné podniky. Samozrejme, toto nemôžeme už tolerovať, Predovšetkým teraz, keď žijeme v časoch ekonomickej a finančnej krízy. Nová legislatívna, legislatíva dá e, význam, nový význam Európskemu plánu hospodárskej obnovy a e, zákonu o malých a stredných podnikoch. Zlepší to likviditu e, podnikov poskytne im efektívny nástroj na vymáhanie svojich práv voči tým, ktoré, ktorí ich zneužívajú. Verejná administratíva alebo teda orgány verejnej správy majú isté výhody, ale tiež by sa mali zo všetkých síl snažiť vyhnúť sa oneskoreným platbám za služby alebo tovar. Momentálne E, je to väčšinou e, jeden mesiac, táto lehota splatnosti. Dúfam, že sa to prenesie do národnej legislatívy. Ďakujem pekne. A teraz pani Esaja na dve minúty. Vážený pán komisár, pani predsedníčka, naše spoločnosti naozaj trpia oneskorenými platbami, predovšetkým teraz v časoch ekonomických ťažkostí a E, tento nástroj by mohol byť veľmi významný e, pre malostredné podniky, ktoré by sa inak mohli dostať do bankrotu. My už sme mali smernicu, alebo máme teda návrh tejto smernice, ktorý e, rozlišuje medzi verejnými orgánmi a súkromným sektorom. Myslím si, že je dobré mať možnosť e, predlžiť lehotu splatnosti na 60 dní e, medzi podnikmi, ak sa na tom dohodnú. A vidíme, že MKAT vo verejnom sektore e, toto sa stalo problémom napríklad v EÚ, konkrétne v Grécku. Priemerná lehota splatnosti sa rozšírila asi o 165 dní. Došlo k istým zlepšeniam v Španielsku. Je to asi 150 dní, v Taliansku 120 dní. A spoločnosti museli predať svoje pohľadávky, aby dostali istý prílev peňazí ale nemalo by k tomu dochádzať, nemali by mať takéto e, dodatočné e, náklady. Tá úroková sadzba 8% e, je v poriadku, ale 40 eurová sankcia, to by mohlo byť trochu príveľa pre malé faktúry, ktoré sa možno opakujú. Takže myslím si, že by sme sa mali pozrieť na tie náklady na vymáhanie, e, na tie, ktoré sú skutočné. Myslím si, že toto naozaj pomôže malým a stredným podnikom v Európe. Ďakujem pekne a teraz e, máme spontánnu rozpravu. Osem kolegov sa hlási o slovo. Ak sa každý bude držať jednej minúty, tak sa nám podarí dať slovo všetkým. A teraz pani Bázesku. Ďakujem pekne. Pani predsednička, v stabilnom hospodárstve eh, majú, eh, v nestabilnom hospodárstve majú odmeskané platby negatívny vplyv na malé a stredné podniky a v tomto zmysle eh, je táto predložená smernica sičadostivý cieľ v prospech dodavateľov. Táto smernica by mala preto umožniť podnikom rýchlejšie sa dostať k svojim peniazom. Ja si myslím, že je dôležité, aby sa všetci účastníci mali rovnaké podmienky, a aby teda pravidlá platili pre všetkých. V Rumunsku máme viac ako 30 tisíc malých podnikov, ktoré zmizli práve kvôli meškaniu platieb na trhu. Napokon Chcem podporiť tento návrh smernice, pretože je to nový model pre obchody. Ďakujem a teraz pani Rojtova na jednu minútu. Ďakujem pekne. Nepochybujem o tom, že zajtra odhlasujeme túto upravenú smernicu, otvoríme tak cestu k novej obchodnej kultúre, keď včasné platby budú novou praxou a tie omeškané budú sankcionované. Predovšetkým malí podnikatelia ocenia, že štátne úrady a štátne inštitúcie nebudú e, omež, sa omeškávať mnoho mesiacov a zaplatia snad do 30 dní. Som rada, že rada súhlasila s poplatkami 40 eur a podporujem zvýšenie úroku o 1% oproti súčasnému. Len si myslím, že to nie je únosné pri vymáhaní malých čiastok, ktoré vznikajú skôr ako omilie a nemajú dopad na platobnú schopnosť firiem. Našťastie sa to netýka omeškaných platieb spotrebiteľov. Som rada, rada, že náš výbor aj rada sa stotažňujú s tým, že nie je možné zaviesť dvojatý, dvojaký režim sankcií pre súkromný aj verejný sektor, ako navrhovala komisia. Ja som upozorňovala na paradox, že napríklad nemocnice by museli platiť svojim súkromným veriteľom väčšie penále, než e, by od nich mohli požadovať dlžníci. Táto zmena je kvalitný nástroj a blahoželám spravodajkyni. Ďakujem pekne. A teraz pán Tavojdina, jednu minútu. E, vážení kolegovia, e, ja vítam návrh pani Weiler, e, ktorá sa snažila zaručiť, že tu nebudú žiadne medzery. My chceme mať dobrú platobnú politiku pre celú Európsku úniu, ale samozrejme tento krok je potrebný, ale ešte nie je postačujúci. Máme niektoré spoločnosti, ktoré majú väčšie možnosti než iné a samozrejme tieto väčšie spoločnosti môžu vyvíjať veľký tlak. Na to nemusíme zabúdať. Takže tento krok je veľmi dôležitý a potrebný, ale nepostačuje. Musíme naďalej byť obozretný, monitorovať situáciu predovšetkým, čo sa týka malých a stredných podnikov, polnohospodárov. My vieme, že predovšetkým oni sú v znevýhodnených pozíciách, napríklad v potravinovom reťazci, sú veľmi vystavení nemilosti veľkých reťazcov, ktoré kupujú ich produkty. Samozrejme, pani Weiler e, sa snaží obhajovať ich záujmy, ale do budúcnosti potrebujeme vhodné monitorovanie situácie. Ďakujem pekne. A teraz pán Alves na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani predsednička, je, sú veľmi veľké rozdiely mnohých členských štátov, čo sa týka platobných podmienok predovšetkým, keď hovoríme o platbách veľkých spoločností malým a stredným podnikom. Vieme, že E, tieto aspekty sa zhoršili v dôsledku ekonomickej krízy. Zhoršila sa likvidita a zvýšilo sa riziko bankrotu. Je jasné, že smernica, ktorá by toto regulovala a ktorá by obmedzovala negatívne dopady, je veľmi potrebná a to, čo máme pred sebou, je veľmi dobrý krok vpred, čo sa týka

E Vážená pani predsedníčka, kolegovia, talianské, európske malé a stredné podniky veľmi trpia ekonomickou krízou a oni e, sú to tí, ktorí majú osobitne ťažké, keď musia zapasiť s obrovským dlhom a je ťažké pre nich e, nájsť záruky a oni najviac potrebujú likviditu ktoré bude k dispozícii, pretože majú menej kapitálu, ktoré môžu čerpať a oni sú tí, ktorí sú prví postihnutí problémy na trhu. A oni sú menej schopní sa presúvať do diverzifikovaných odvetví, takže im pomôže tento návrh smernice proti oneskoreným platbám. Verejná správa má byť na to, aby pomáhala občanom a pracovala pre ich záujmy, v tomto prípade tiež. A kvôli tomu administratívne postupy musia byť prispôsobené a plnené tak, aby rešpektovali a pomáhali e, tým, ktorí zodpovedajú za budúcnosť mnohých e, rodín a e, ľuďom, ktorí pracujú v týchto spoločnostiach. Ďakujem malým a stredným podnikom oni budú môcť zohrať svoju úlohu v verejnom súkromnom partnerstve, ktoré príliš často umožňuje e, tým veľkým, aby oni meškali svoje platby. Ďakujem pani Tajanovi a ostatným za prácu. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz e, pani e, Beňová. Každý, kto niekedy podnikal alebo mal niečo dočinenia s obchodnou činnosťou, vie, aké komplikácie dokáže spôsobiť taká triviálna vec, ako sú meškajúce platby

Ďakujem. Posledný vystupí uh, eh, poslen, pán poslanec Jar. Ďakujem, pani predsednička. S eh, novou úpravou uh, platieb môžeme zlepšiť podmienky pre európske podniky, práve pre malé podniky neznesiteľné, aby museli čakať viac mesiacov na platby a um, Eh, je dobré, že teraz eh, sme opravili eh, pevné platobné lehoty aj pre súkromných, aj verejných poskytovateľov a týmto chceme prispieť k zlepšeniu celoeurópskeho podnikania, ktoré hlavne bude prospech stredných podnikov. Teraz musí ísť eh, hlavne o to, aby eh, sme bojovali proti čiernym ovciam v tejto branži a čierne ovce sú tie, ktoré už v eh, čase objednávky tovaru vedia presne, že nikdy nechcú zaplatiť. Grazie, si chiude la procedura Ďakujeme, končíme voľnú rozpravu a teraz dáme znovu slovo komisárovi Tajani. Grazie Presidente, io credo che il dibattito abbia dimostrato Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, že táto rozpráva nám ukázala odhodlanie všetkých poslancov Európskeho parlamentu, aby podporili e, túto novú smericu, ktorá poskytne e, skutočné reakcie na problémy malých a stredných podnikov a reakcie na problémy miliónov našich e, spoluobčanov, ktorí chcú byť chránení, chcú mať svoje pracovné miesta chránené inštitúciami európskych spoločenstiev. Európsky parlament, v ktorom ja som členom už veľa rokov, sa toho zúčastňuje, teda som rád, že môžem sám s pravdajkeni a poďakovať sa parlamentu za rýchly a efektívny spôsob, akým oni pracujú s mojim kabinetom a s belgickým predsedníctvom. Ale ako niektorí poslanci povedali, nemôžeme zaspať na Vavrinoch a musíme zabezpečiť, že toto um, rýchlo príjmu v členských štátoch. Maximálna lehota je 2 roky a dúfajme, že niektoré členské štáty to uplatňa e, skôr a zabezpečená by komisia sledovala spôsob, akým sa táto smernica bude aproximovať v predpisoch členských štátov. Ďakujem pekne ešte raz všetkým za spoluprácu, ktorú ste ukázali. A ďakujem za tento výsledok, ktorý sme dosiahli spoločne a tak rýchlo. Ďakujem, pán komisár. Slovo e, má e, spravodajkynia pani Weiler. Milí kolegovia a kolegyne, ešte raz na záver chcem povedať, že si myslím, že e, všetci zistíme, že keď e, toto tému budeme otvárať e, doma vo volebných hľadoch, tak uvidíme, že situáciu, ktorá nie je samozrejme pri Európskej agende a to, že dostaneme veľkú podporu, pretože táto smernica o platbách sa táto mm, platobná disciplína v domácich štátoch sa nielenže toleruje, ale každý to považuje za samozrejme, že nedostane zaplatené na čas a to je bez na to, že s akými partnermi alebo s akou branžou máme dočinenia. Chcem sa vám poďakovať za podporu a mm, kolegom, e, ktorí dnes e, po obede uznamili svoju podporu e, tomuto výsledku. Chcem ešte upozorniť na tri aspekty. Ako už som povedal na začiatku debaty, zajtra Ehm, budeme ehm, hľadať tie slabé miesta, ale budeme musieť dokázať, e, že e, tie úpravy, ehm, ktoré sme e, pripravili pre malé strany podniky, napríklad pre poľnohospodárov alebo pre remeselníkov, aby sme zistili, či tieto budú dostatočné pre nich, aby ich ochránili. Budeme musieť dokázať, ako bude tá obmedzená lehota fungovať. Toto je novinka v európskom spoločnom trhu, ktorú chcem teraz vyskúšať a um, všetci ju podporujeme. Musíme e, tiež e, zistiť, či 8% e, na úroky zameškania budú dostatočné. Parlament pôvodne navrhoval 9% a budem musieť vidieť e, komisiu, prosím, aby na to dbala, aby členské štáty nielen um, na e, tejto ceste um, presadzovania e, nesnažili sa oslobiť túto smernicu. Eh, ja som počúval, že už sú pokusy eh, na horizonte a že Španielsko podľa eh, nášho spôsobu pripravilo nový národný zákon a viem, že v niektorých ďalších členských štátoch je to rovnako. V každom prípade v našom výbore vykonáme sledovanie alebo hodnotenie dopadu po tejto smernici, aby členské štáty videli a vedeli, že keď bude koniec nášho volebného obdobia a budeme vedieť, že či e, sa, a kto sa snažil e, naplniť lepšiu platovú morálku a kto nie. Chcem sa poďakovať za tento výsledok aj belgickému predsedníctvu. Vieme, aký efektívne a konstruktívne boli pri týchto rokovaniach. Je to malý štát, ale je to štát s veľmi múdrymi a očenými metodami, vďaka ktorým dosiahli výsledky pre Európu. Ďakujem. Tým sme uzavreli rozpravu na túto tému. Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.30.